Vážené dámy a páni, milé kolegyne, kolegovia, Začneme s, našou s našim popoludnejším eh, stretnutím eh, s hm, našim vypočutím, ktoré sme si na dnes naplánovali, nasadenie umelej inteligencie a eh, prizvali sme si piatich odborníkov dopady umelej inteligencie na tieto sektory, respektíve dopady umelej inteligencie na jednotlivé sektory sú v veľkej miery ešte neznáme, respektíve už sú známe, ale ešte nie sú zakotvené v politickej rozprave. Vzhľadom na to, že umelá inteligencia sa už používa v výuke v mnohých oblastiach, má Otázka umelej inteligencia obrovský e, význam a preto máme veľký záujem dozvedieť sa trochu viac. E, najmä e, chceme sa dozvedieť, ako môže zmeniť jednotlivé sektory umelej inteligencia a aké výzvy sú v nadchádzajúcich desiatich rokoch v Európskej únii v oblasti regulačnej, pretože už dnes vzhľadom na otázky ako deepfake a podobne e, už vyvstávajú rôzne e, e, problémy. Samozrejme sú tu veľké šance, ktoré sú spojené s nasadzovaním umelej inteligencie, ale samozrejme je potrebné všetko robiť v plnom uvedomení si dôsledkov. Takže z tohto dôvodu je dôležité pozrieť sa na rôzne aspekty. Zvládnutie víziev spojených s umelou inteligenciou je jednou z víziev Európskeho parlamentu v nadchádzajúcom legislatívnom období a aj náš výbor sa v nadchádzajúcom období bude veľmi intenzívne zaoberať vypracovaním správy z vlastnej iniciatívy o nasadzovaní umelej inteligencie v oblasti e, kultúry a tiež budeme vypracovať stanoviská k iným správ, napríklad z výboru Júri a Libe. Vždy e, sa to samozrejme bude odvíjať z pohľadu špecifických aspektov toho, ktorého e, výboru. Ako vidíte, v e, programe vypočutie máme rozdelené na e, tri časti. V prvej časti budeme hovoriť o situácii umelej inteligencie vo všeobecnosti a potom o jej nasadzovaní v pri eh, výuke a tak ďalej. Potom sa budeme eh, venovať eh, nasadzovaniu umelej inteligencie v kultúrnej oblasti, najmä v audio, vizuálnej oblasti a posledná časť vypočutia bude venovaná výzvam spojeným s nasadzovaním umelej inteligencie v správach a v kontentových médiách. Budeme tu mať prezentáciu o deepfake, kde pri, za pomoci týchto umelo vytvorených obrazov sa vytvárajú údaje, to je veľký problém, s ktorým sa bojuje v stále väčšej miere v sociálnych eh, médiách, aby sme dezinformácie šírené online eh, vedeli eh, teda proti ním bojovať. Chcela by som privítať kolegov, pán Andres Vasiliev, člen správnej rady Big Data Association a potom tu máme pani Doru Matajovsky. Filip Matešovský tak je to správne. Dora Maťašovský Filip je vedúcou eh, projektu pre pracovnú skupinu pre vzdelávanie v Maďarskej koalícii pre umelú inteligenciu. Potom tu máme eh, Eleonoru Rosaty, právničku, mimoriadnu profesorku pre eh, právo IP na Univerzite v Štokholme, pána Kristofa Krönkeho, štipendiáta postdoktorálneho na katedre pre verejné právo na Univerzite Ludvika Maximiliana v Mníchove. A potom tu máme ešte pána profesora Michala Koldeva z Vysokej školy pre pre eh, televíziu a film v Mníchove. Srdečne vás vítam, teším sa, že ste dnes všetci medzi nás eh, prišli. Eh, ako prvému udelím slovo pánovi Andrejsovi Vasilievsovi, máte slovo na asi 10 minút. Pekné po obede, vážení účastníci. Je mi veľkým potešením, že sa s vami môžem podeliť o myšlienkach, výzvach pre Európu, ktoré sa týkajú umelej inteligencie. Zameranie budeme predovšetkým klásť na sféru kultúry a audiovízie. Budem sa venovať eh, praktickým otázkam, nedávnym vývojom v oblasti umelej inteligencie, úloha eh, kultúry a vzdelávaní a takisto eh, na, pozrieme, aký, aký diskurs v súčasnosti prebieha o umelej inteligencii v Európe. Takisto ako disciplína umelá inteligencia bola skúmaná od 50. rokov minulého storočia. A videli sme, že e, umelá inteligencia e, má naozaj široký prienik do umelec e, do osobných technológií, vojenských technológií, dopravných technológií a takisto má veľké dopady na kreatívne komunity, zákonodarcov a tak ďalej. Umelá inteligencia naozaj e, preniká prostredníctvom mnohých aplikácií do každodenných životov. A samozrejme ľudia ju vnímajú buď e, optimi- s prehnaným optimizmom tak, e, že môže vyriešiť všetky problémy spoločnosti, až do druhého extrému a síce, že oberie ľudí o prácu a bude predstavovať nebezpečie pre ľudí antropomorfizácia, čiže udelovanie nejakých ľudských črt e, umelej inteligencie, je bežný. Takýto koncept umelej inteligencie je samozrejme veľmi generický a veľmi nejasný, pretože pretože sa snažíme prepožičať umelej inteligencii e, ľudské vlastnosti, schopnosti rozhodovania, prekladov, e, a zariadení, ktorým môžu e, pre, predstierať a mimikovať toto ľudské správanie. Naša výskumná skupina, e, ktorú vytvorila Európska komisia, e, definuje, akým spôsobom môžu niektoré systémy prejavovať inteligenciu a príjmať kroky. Čo to znamená, že môžu autonómne jednať to znamená, že tieto akcie alebo kroky, ktoré systém podnikne, nie sú nejakým spôsobom predprogramované, ale vznikajú myšlenkovou syntézou daného zariadenia. Čo sa týka eh, európsky kreatívny eh, sektor, majú veľmi významný podiel, predovšetkým spiseď, spisovatelia, na vytváraní rámca umelej inteligencie. Eh, pani, pani Lowlands, potomok známeho básnika Lorda Byrona, vytvorila prvý počítačový algoritmus. 80 rokov neskôr termín robot bol vytvorený, ktorý zaviedol v roku 1923 e, český spisovateľ Karel Čapek vo svojej e, hre RUR. Robot je slovo, ktoré pochádza z českého slova robota, čo znamená práca. tak ako nedávno e, podrobnosti a nedávny výskum poukázali na umelú inteligenciu veľmi významným spôsobom. A dnes e, väčšina systémov umelej inteligencie sú, e, z, sú založené na algoritmoch hlbokého učenia strojov. To znamená na systéme neurálnych sietí, ktoré sú schopné extrahovať a vytvárať eh, vedomostné modely eh, zo sady a sú, eh, súboru údajov. Toto je najnovší vývoj vo umelej inteligencie. A samozrejme, tieto údaje musia vytvoriť určitú kritickú masu, kritický objem na to, aby sa odtiaľ stroj naozaj začal učiť. No a čo sa týka neurálnych sieťov, E, máme k dispozícii už dostatočnú komputačnú silu na to, aby sme vedeli e, dať e, dostatočný priestor na fungovanie umelej inteligencie. To znamená strojové učenie, big data a samozrejme komputačná sila. Samozrejme umožňuje napríklad preklady medzi jazykmi, kde umelá inteligencia je veľmi dôležitá a vychádza v ústrety spoločenským um, požiadavkám. Všeobecná umelá inteligencia má naozaj uh, veľmi intruzívny uh, charakter na všetky oblasti uh, života a takisto ovplyvňuje aj geopolitiku. Vidíme tu globálnu rizikovú správu Globálneho ekonomického fóra, je to geopolitická súťaž v oblasti umelej inteligencie, ktorá je nesmierne nebezpečná a ktorá je takmer u konca. Ak sa e, môžeme sa pozrieť na rozličný prístup k umelej inteligencii e, v rozličných geografických oblastiach. Niekde vnímajú e, umelú inteligenciu Eh, prostredníctvom súkromného eh, sektora. Potom je tu čínska stratégia, eh, ktorú je zastrešovaná predovšetkým vládam a kde je prísna koordinácia vládnych a súkromných investícií a je masovo nasadzovaná v spoločnosti a na kontrolu spoločnosti. Európska šestka chce však ostať svoj, verná svojim kultúrnym preferenciám a snažíme sa vyhnúť práve spoločenským hroze, hrozbám. A pritom sa chceme e, stať globálnym lídrom pri vý, vývoji umelej inteligencie, ktorá by nebola nebezpečná a ktorá by bola humanocentrická. To znamená, že takto boli zadefinované aj ciele komisie od roku 2018 a opätovne, ak sa pozrieme na kreatívny priemysel, eh, keď sa pozrieme na filmárov, ktorí sa snažia tvarovať ten pohľad na umelú inteligenciu aj na rizika, ktoré predstavuje. Vidíme tu Georgia Orwella a jeho známu novelu 1984, eh, ktorý v, ktorom vytvoril, v ktorej vytvoril utópiu, v ktorej boli ľudia kontrolovaní inteligentnými technológiami. A samozrejme, musíme poukazovať stále na nebezpečia uh, umelej, uh, umelej inteligencie od roku 2017. Uh, uh, vidíme nárast eh, veľmi, silných, eh, veľmi silnej umelej inteligencie. A musíme sa predovšetkým zameriavať na to, akým spôsobom sa budeme eh, stavať k tomu, aby sme nielen zlepšovali fungovanie umelej inteligencie, ale tak, aby to viedlo k naozaj na prospech všetkých. Nuž a opätovne viac ako pred 50 rokmi v známom filme Vesmírna Odisea 2001 Stanley Kubrick sme mali možnosť vidieť a predstaviť si situáciu, kde inteligentná e, počítačová aplikácia HAL 9000 zabije posádku vesmírnej lode. A máme tomu aj ďalšie umelecké zobrazenia umelec, umelej inteligencie. Ale toto vytvára e, veľmi významný rámec, kde si môžeme klásť zásadné etické otázky, či napríklad umelá inteligencia nás zbaví pracovných miest, čo máme urobiť, ako zachovať zamestnanosť, akým spôsobom zabezpečíme, že umelá inteligencia je férová, akým spôsobom môžeme distribuovať to bohatstvo, ktoré budú stroje vytvárať a aké sú ľudské hodnoty eh, v porovnaní s hodnotami, ktoré bude zastávať umelá inteligencia a samozrejme, kto bude za to celé zodpovedný v konečnom dôsledku a tak ďalej a tak ďalej. Expertná skupina definovala určité etické e, usmernenia. Ak sa pozrieme na sektor kultúry a umenia, Tam zohráva umelá inteligencia veľmi dôležitú úlohu, pretože, pretože práve umenie a kultúra je miestom, kde sa prejavuje ľudský e, genius, kde sa realizujú e, jednotlivci a kde ľudia musia chápať, aké sú dopady umelej inteligencie. A vidíme veľmi kreatívne uplatnenie umelej inteligencie, napríklad eh, pri eh, generovaní soundtrackov, pri eh, vzdelávaní chatboty pomáhajú deťom učiť sa nové jazyky a takisto to, čo sme urobili experiment v Lotyšku, v Lotyšsku je sú básne, ktoré generuje umelá inteligencia. A preto je nesmierne dôležité obsiahnuť kultúrnu dimenziu a zdôrazniť chápanie, aký, aké sú riziká a zohľadniť ich v stratégii umelej inteligencie. A to tak na európskej ako aj národnej úrovni. Združenie Big Data Value, ktorá predstavuje a združuje najväčších a najvýznamnejších hráčov na trhu a takisto predstaviteľov akademického sektora, a ktorá je v tejto oblasti jedinečným e, verejno-súkromným partnerstvom a ktoré spája samozrejme vedomosti, ale takisto aj zručnosti, berie práve toto e, do úvahy, a to na základe podnetov zo strany Európskej komisie. Čo je nesmierne dôležité umelá inteligencia má vplyv na multilingválny aspekt Európy. Máme 24 oficiálnych jazykov a 60 ďalších jazykov, ktoré sa používajú v dennom živote a ktoré sú známe ako regionálne jazyky alebo jazyky menšín. Multilingvalizmus, viacjazyčnosť je súčasťou našej identity a musíme zabezpečiť, že umelá inteligencia E, bude zachovávať túto viacjažičnosť a bude ju podporovať, aby naozaj Európa zostávala viacjazyčná. A to je nesmierne e, dôležité. Napríklad aj pre môj jazyk, lotištinu. E, preto je veľmi dôležité, že spoločenstvo výskumníkov a odborníkov vytvára komunitu výskumníkov pre oblasť lingvistických záležitostí, aby umelá inteligencia pokrývala všetky európske jazyky. To znamená takým spôsobom, aby všetci Európania mali prospekt z rozvoja umelej inteligencie. E, dúfam, že tieto slajdy budete mať k dispozícii, aby ste sa k ním mohli vrátiť a aby ste si mohli nájsť ešte dodatočné podrobnosti neskôr. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za tento prehľad a teraz dám slovo pani Dore Maťašovský Filip. Aj vy máte 10 eh, minút a potom si urobíme prvé kolo otázok. Ďakujem pekné po obede, dámy a páni. Iba určité dodatočné informácie o mojej prezentácii maďarská vláda eh, pripravila digitálny program pričom bola založená koalícia umelej inteligencie v oktobre 2018, pričom združuje 74 zakladajúcich členov. Títo členovia pre, predstavujú naozaj široké spektrum odborov od akademikov, e, verejných služieb, profesných organizácií, sektor malých a stredných podnikateľov, ako aj stredných podnikov a neustále koalícia umelej inteligencie je otvorená novým členom. V súčasnosti máme 235 eh, členov v organizácii k 1. januáru 2020 a všetci eh, sa zúčastňujú týchto prác dobrovoľne. Cieľom tejto koalície je dostať Maďarsko na pozíciu eh, európskeho lídra v oblasti vývoja umelej inteligencie a takisto, aby zastávala aj významné miesto v oblasti globálnej e, komunity umelej inteligencie. E, takisto chceme e, posilniť takýmto spôsobom konkurencie schopnosť maďarských startupov a existujúcich spoločností pri vytváraní lepších partnerstiev. Chceme takisto aj aktívne zaangažovať vládu do miestneho ekosystému umelej inteligencie tým, že budeme využívať dostupné dátové sady na národnej úrovni tak, aby sme ním zabezpečili efektívny prístup. Kľúčové milníky, čo koalícia e, dosiahla. E, zakladajúce stretnutie prebehlo 9. oktobra 2018 a koalícia začala aktívne fungovať v prvej polovici roku 2019. To znamená, že sa vytvorila napríklad e, lokálne webová stránka na využívanie umelej inteligencie a vytvorilo sa takisto aj katedra so zameraním na umelú inteligenciu e, na Budapešťanskej univerzite. E, takisto je umelá inteligencia stálou e, témou ministerstva technológie a pripravuje sa v súčasnosti prvý návrh Národnej stratégie pre umelú inteligenciu. V súčasnosti bude táto predložená na rokovanie vlády, aby bola sfinalizovaná. Koalícia umelej inteligencie má 6 pracovných skupín a toto je posledný slide, takto úvodom. Takže naozaj vidíte, koľko rozličných tém eh, je obsiahnutých v jednotlivých eh, oblastiach rozvoj trhu, technologický a bezpečnostný aspekt, dátový priemysel, medzinárodné vzťahy, vzdelávania, povedomie a takisto aj e, regulačné a etické rámce. Ja som e, viedla jeden z projektov v pôsobnosti vzdelávania a povedomia, ale v zásade koalícia spravuje množstvo rôznych pod, e, projektov. Aby som iba zdôraznila napríklad ten projekt, ktorým sa zaoberal tým pre vzdelávanie. V prvom rade sme vytvorili Akadémiu umelej inteligencie, ktorá je otvorená pre všetkých. Všetci sa môžu jej zúčastniť a dozvedieť sa niečo nové o umelej inteligencie. A samozrejme snažíme sa, aby sme mohli prispievať masovým vzdelávaním prostredníctvom umelej inteligencie, pričom by sme brali do úvahy požiadavky pracovného trhu a e, chceme vytvoriť inovačné huby umelej inteligencie na regionálnej úrovni pri jednotlivých školách. A chceli sme samozrejme sformulovať aj návrh e, pre vládu a takisto aj pre akademickú oblasť, kde by sme zobrali do úvahy viaceré záujmy a viaceré pohľady na to, ako by sa mohla využívať umelá inteligencia a samozrejme zohľadniť aj výzvy, ktoré umelá inteligencia predstavuje pre trh práce. A samozrejme stiahnuť to aj na zodpovedajúci plán vzdelávania a samozrejme využiť to pri vyššom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní a respektíve pri ďalšom rozširovaní vzdelávania. To znamená, že zohľadniť e, toto v kreditovom systéme vzdelávania. A čo bolo takisto veľmi dôležité z našeho pohľadu, bolo, že musíme zabezpečiť, e, rozšíriť toto vzdelávanie a to nie len e, pre ľudí, ktoré prednášajú informačné technológie. Toto sú výzvy, ktoré umelá inteligencia predstavuje pre trh práce Videli sme už mnohé štatistiky, ale v konečnom dôsledku sme použili túto štatistiku, ktorá poukazuje na to, že približne 4 milióny pracovných miest v Maďarsku ...922 tisíc pracovných miest môže byť ovplyvnených umelou inteligenciou do roku 2030 tento dopad podľa štúdie, ktorá bola realizovaná tromi rôznymi spôsobmi, avšak tento trend sa nezastaví. E, to znamená, že všetci účastníci musia byť pripravení na takýto vývoj udalostí. Samozrejme, uvedomujeme si, že dojde k zmene náplne práce, vytváranie nových pracovných miest, o ktorých si ani nevieme predstaviť, že ešte budeme, budú existovať, ale približne i 1 milión osôb hm, je 25 celkového objemu trhu práce v Maďarsku. Vzhľadom na to sme navrhli, hm, aby e, vzdelávacie programy zobrali do úvahy hm, toto číslo a tí, ktorí budú zotrvávať vo vzdelávacom systéme do roku 2030, musia už byť na túto eventualitu pripravení. Preto sme pripravili diferencovaný návrh vzdelávacích systémov. To hovoríme samozrejme o formálnom vzdelávaní v Maďarsku. Projekt zahrňa niekoľko návrhov, napríklad e, návrh odborného vzdelávania, návrh odbornej rekvalifikácie a takisto berie do úvahy e, postavenie študentov v súčasnom strednom a vysokom školstve. E, takisto máme aj návrh e, preskúmať očakávanie podnikateľského a priemyselného odvetvia a takisto prispôsobiť systém odborného školstva. Takisto tento projekt prichádza s návrhom na e, zvýšenie počtu e, učiteľov a prednášajúcich umelú inteligenciu a informačné technológie. Takisto projekt volá po návrhu, ktorý má zvýšiť počet týchto učiteľov. A takisto sme vysvali na vytvorenie prostredia spolupráce a vzájomnej podpory naprieč celým sektorom vzdelávania, ktorý by mal zabezpečiť, že existujúce rámce budú fungovať aj naďalej. Výsledky projektu a dopady projektu by mali viesť k tomu, že budeme mať príležitosť vytvoriť a nahradiť kvalifikovanú pracovnú e, silu e, podľa potrieb pracovného trhu. A takisto by sme chceli poskytnúť aj príležitosť predpokladať zmeny e, pracovného trhu a jeho potrieb po väčšom zavedení umelej inteligencie na trh. Čo očakávame, je to, že v konečnom dôsledku to zvýši zamestnanosť a zníži nezamestnanosť. E, takisto to znamená, že vzdelávanie umelej inteligencie má presah za hranice vzdelávania o informačných technológiách. To znamená, že môže to zvýšiť efektivitu v priemysle a takisto aj zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Thank you. Oh, hm. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem poďakovať obom rečníkom za zaujímavé názory. Mám otázku týkajúcu sa na meniacu sa úlohu učiteľa, človeka učiteľa so zreteľom na umelé, umelú inteligenciu. Ja sa pokúsim zhromaždiť niekoľko otázok, aby sme potom mohli dať priestor e, odpovedať. Michaela, nech sa páči. Mne zaujala prezentácia. Ďakujem pekne. Mňa zaujala prezentácia maďarského projektu obava o stratu pracovných miest, ako aj zmena kvalifikácie E, je reálnym problémom a myslím, že vlády členských štátov doposiaľ nereagovali dostatočne rýchlo na túto skutočnosť. Vo vašej prezentácii ste hovorili o hlavných pilieroch stratégie v oblasti umelej inteligencie ale toto nebolo dostatočne konkrétne, takže sa chcem opýtať, rátate s tým, že budete investovať aj do technológií, rátate so zmenou eh, odbornej prípravy učiteľov a taktiež s rozšírením výuky o informačné technológie, pretože nebolo to tu dostatočne konkrétne uvedené, takže to je moja otázka. Äh, Ďakujem pekne, pani Šojdrová. Andrea Počkor. Ďakujem pekne. Prejdem na maďarčinu, pretože chcem sa vyjadriť aj k niektorým aspektom. Veľmi som rada, že Maďarsko sa prednostne zaoberá otázkami inovácie a otázkam technologického rozvoja a výskumu samostatné ministerstvo sa tomu venuje, čo svedčí o tom, že nakoľko je táto priorita pre nás dôležitá. Chcem sa opýtať, či tento projekt, na ktorom ste sa podielali a ktorý bol teda realizovaný, aký vplyv má, na ktoré spoločenské vrstvy a komu najviac pomáha, respektíve aké sektory, odvetvia pokrýva. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme videli aj to, že aký dopad to má na rôzne vrstvy spoločnosti. Ja, ich würde an dieser Stelle zunächst mal einen Break Takže by som urobila teraz prestávočku, dala možnosť a priestor na zodpovedanie otázok a potom si urobíme ďalšie kolo otázok. Ak môžem, tak budem odpovedať na otázku pani Bočkor že akých spoločenských vrstiev sa dotýka tento projekt. V podstate sa dotýka všetkých. Zohľadnili sme zdravú časť obyvateľstva, ale aj znevýhodnené osoby, handicapované osoby. Hoci v prezentáciu som, som sa o tom nezmieňovala, ale mm, predložíme návrh vláde, aby bol zavedený jeden konkrétny program, ktorý si vyžaduje tri, tak povedať, strany tí, e, ktorí sú znevýhodnení, budú uprednostnení v rámci tohto projektu. A taktiež na druhej strane ide o program, ktorý súvislí s odbornou technickou prípravou a mentorstvom. Ide o 4 plus 2 pol roky. Trvá 3,5 roka a vyššia inštitúcia vzdelávania, ktorá by mohla doplniť e, toto, túto odbornú prípravu ešte inými odbornými predmetmi a taktiež e, nejaký, nejaká nadnárodná spoločnosť je e, veľmi dôležitá, ktorá by z, pohľady, z pohľadu mentorstva podporila tento projekt. Potom po absolvovaní tohto štúdia je možné, aby príslušná osoba pokračovala na základe dostatočného množstva kreditov na ďalšie odborné e, vzdelávanie. V Maďarsku už máme stredné napríklad vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa o to zaujímajú. A to, že akých e, odvetví sa to dotýka, tento projekt, v podstate všetkých, pretože sa nemôžno zamerať na jeden sektor. Je to zdravotníctvo, priemysel, ehm, oblasť vzdelávania. Takže tento projekt z tohto pohľadu možno povedať, že berú do úvahy umelú inteligenciu, ehm, sa dotýka všetkých odvetví. Ak môžem, tak ešte budem pokračovať. Pani Šojdrová sa pýtala, dúfam, že nič nevynechám. Môžem k tomu projektu dodať ešte to, že pre nás je tento projekt prioritou. Videli ste tabulku, kde sme uvádzali rôzne projekty. Toto všetko sú východiskom tej národnej stratégie a taktiež e, súčasťou akčného plánu pre umelú inteligenciu. Môžem povedať ešte to, že treba investovať všade. Treba investovať do technológií. To však budú robiť tí, ktorých sa to dotýka. A teraz ako líder tohto projektu chcem povedať, že my budeme investovať do vzdelávania. Už aj môj predrečník uviedol, že sú tu rôzne obavy na trhu práce. Je lepšie sa vopred báť, ako sa zľaknúť, takže sa musíme pripraviť a ako vravím, treba investovať do toho vzdelávania. E, myslím teraz na rôzne formy vzdelávania, pretože tá pracovná skupina pre vzdelávanie využíva neformálne zdroje. E, umelá inteligencia je, tak povediac, vysoká škola všetkých. A, a tento projekt hromadného vzdelávania pokrýva zase tú formálnu oblasť. Takže si to vyžaduje určitú súdržnosť, súdržnosť zo strany spoločnosti, aby sme predišli tým dopadom, ktoré hoci ešte nemôžeme v plnej miere vyhodnotiť, ale aby sme sa vyhli aspoň negatívnym dopadom. Takže dúfam, že som zodpovedala vašu otázku. Neviem, že tá tretia otázka, či bola smerovaná na mňa. Aha. Okay. Uh... Eh, ja si nemyslím, že ľudí by sme mali vymeniť. A i umelá inteligencia, bola vytvorená ľuďmi. Myslím si, že to hodnotou, tým prínosom je človek. a i je dobrá vec, treba ju využívať na dobré účely. Takže by som určite ľudí nezamieniala. Ak hovoríme o e-learningu, to neznamená, že chceme zameniť ľudí. Ide o, tak povede, tretí stupeň digitalizácie. Prvým stupňom je Prvým stupňom je určitá digitalizovaná forma vzťahov so študentmi ak budeme aj študijný materiál digitalizovať, toto je vlastne ten samotný e-learning, ale opäť to neznamená, že pedagóg nebude potrebný, pretože pedagóg neodpovedá len na základe algoritmov. Študenti majú rôzne otázky a vždy budú potrebovať eh, pedagógov, mentorov a to sa ťažko nahrádza, hoci sú na to prípady, príklady. Nech sa páči, pán eh, Vasilievs. Ďakujem. Niekoľko úvah k týmto otázkam, pokiaľ ide o postavenie učiteľov a AI. Vývoj v oblasti AI pomáha formovať eh, schopnosti, tú kapacitu, ktorý máme my, ľudia a teda osobitne pedagógovia. Ide o motivovanie, ide o podporu, empatiu, voči, voči študentom, usmerňovanie študentov. A to je veľmi dôležité v digitálnom veku. Hovoríme o digitálnej gramotnosti a zrejme začneme hovoriť aj o uh, gramotnosti v oblasti umelej inteligencie, uh, aby sme vedeli, ako efektívne použiť umelú inteligenciu a aký prínos to má pre oblasť vzdelávania pokiaľ ide o personalizované vzdelávanie napríklad. A tu je nevyhnutná úloha pedagóga, hoci mení sa to. Učitelia pedagógovia sú tvorcami novej platformy vzdelávania na báze AI. Napríklad v Lotyšsku, na to máme príklady, učitelia sa zapájajú do vývoja napríklad chatbotov. A pokiaľ ide o e, stratu pracovných príležitostí. Myslím, že oblasť kultúry je v lepšej pozícii ako ostatné, pretože ide o kreatívne odvetvie. A i sa zvyčajne zameriava na akúsi repetitívnu aktivitu, prácu, ale ten prínos ľudí je nenahraditeľný. Je potrebné posilniť ten aspekt kultúry v rámci týchto stratégií, ktoré tu boli spomenuté, a osobitne posilniť um, zručnosti um, kreatívneho priemyslu, umelcov, aby sme vedeli, ako použiť i v novej forme umeleckého performance. Vytvoriť priestor e, na zdieľanie údajov, čo nám pomôže pochopiť rôzne aspekty vývoja. A taktiež potrebné podporiť vývoj nového trhu pre umenie za pomoci umelej inteligencie. To je tiež určitá forma umenia. <clears throat> Podporiť kultúrne inštitúcie, aby používali nástroje umelej inteligencie, aby vytvorili lepší prístup ku kreatívnemu umeniu, aby poukázali na bohatstvo európskej kultúry E, z tohto pohľadu. Toto všetko si vyžaduje vedomé aktivity a v národných stratégiách vidíme, že toto, tá umelá inteligencia ešte stále nie je dostatočne pokrytá. Ďakujem pekne a ja by som rada e, dala otázku a podľa možnosti aj odpoveď na ňu e, dostala skôr, než e, komisii dám e, slovo v rámci prvého kola, ale ešte sa opýtam tu účastníkov, či majú nejaké otázky. Sú nejaké ďalšie otázky? Nie. Ja by som teda ešte rada sa venovala problematike vzdelávania a kreativity, rozdiel medzi čistou digitalizáciou a e-learningom a teda e, umelá inteligencia má e, niečo dočinenia aj s neuronálnymi prepojeniami, ktoré sa ďalej e, vyvíjajú, spracovajú sa tam veľké dátové objemy a mohlo by to viesť k tomu v oblasti vzdelávania, že by sa rôzne učebné plány v Európe mohli zosumarizovať, združiť a mohli by sa vypracovávať na tomto základe nové učebné osnovy a prispôsobovať ich požiadavkám, potrebám jednotlivých žiakov, pretože toto rozdeľuje, odlišuje umelú inteligenciu od eh, normálnej digitalizácie, že sú možné takéto rozlišenia a že je možná aj individuálna výuka tým pádom, samozrejme nezávislo od toho, že je potrebné ľudí naučiť zaobchádzať s týmito technikami, ale aj učiteľ tu eh, dostáva úplne inú úlohu a síce je vlastne mm, eh, ten, kto podporuje vplýva mm, aj emocionálne a zmenia sa učebné osnovy z dlhodobého hľadiska eh, vplyvom umelej inteligencie, eh, keď sa eh, budú tieto učebné osnovy dať zosumarizovávať na celoeurópskej úrovni na základe týchto údajov. Len mm, tak trošku fantazírujem možno, pretože musíme takýmto spôsobom myslieť, ak sa chceme posunúť o krok ďalej. Podobné veci už existujú v kreatívnej oblasti. Dnes New Rembrandt napríklad napríklad možnosti um, systémov umelých inteligencií vytvárať umelecké diela známych uh, umelcov, čo nie sú čisto reprodukcie, ale je to už o kusok viac, um, generujú sa tým nové obsahy. Takže e, koľko nových takýchto kreácií by mohlo e, byť vytvorených, ak by sme nevedeli reprodukovať len e, Rembrandtové diela, ale ak by sme združili aj diela iných umelcov tej doby a z toho by mohlo vzniknúť niečo úplne nové. Už ako sa s takýmito vecami zaobchádza? Je to úloha kreatívcov, umelcov, aby to, čo sa naučili na tej eh, vysokej umeleckej škole, eh, dalo ešte rozlišiť eh, vôbec od toho, čo robí ten stroj tým, že mnoho a údajov skombinuje, zosumarizuje. Dnes máme takú situáciu v čase internetu, že často sa vyčíta, že berieme len obsahy tretich, aby sme veci navzájom kombinovali a potom z toho vznikne e, nejaký samostatný umelecký výtvor, ale na drzovku povedané, e, umelá inteligencia a systémy umelej inteligencie by to dokázali tiež. A kde by ste tam tú hranicu umiestnili medzi, tou, e, medzi umením ľudí a medzi umením tej umelej inteligencie? Yeah, um. Ďakujem za otázky. Vidíme mnoho nových príležitostí a spôsobov, ako pomáha pri rozvíjaní kreativity ľudí umelá inteligencia. Uľahčuje, zjednodušuje kreativitu ale nie nezamieňa e, e, ľudí. Môžem uviesť napríklad v, v sektore módy e, dizajnerka, návrhálka Jessica Smart kombinovala rôzne prostriedky s novým typom náušníc, ktoré boli vytvorené pre postihnutých ľudí, pretože e, majú senzory. Čiže to je jeden z príkladov kreativity, kedy modný priemysel a dizajn e, prichádza v ústrety e, osôb s osobitnými potrebami Napríklad hudba. Tiež v nové techniky, tvorby, hudby na pomocou umelej inteligencie pre ľudí, ktorí nemusia mať mimoriadne uh, hudobné schopnosti a je možno vytvoriť personalizovaný soundtrack pomocou umelej inteligencie. Takže toto je niekoľko príkladov ehm, správne uplatnená umelá inteligencia podporuje kreativitu ľudí a taktiež, ak je dôležité urobiť hranicu strojovo e, generovaným umeleckým prejavom pomocou umelej inteligencie a určite, že sa bude ešte veľa diskutovať o tom, že kde je tá hranica práva duševného vlastníctva možno tiež zaradiť do tejto oblasti tvorby e, umelej inteligencie. Keď už hovoríme o zmenách vo vzdelávaní, a keď hovoríme o personalizácii a individualizácii vzdelávania prostredníctvom systémov umelej inteligencie, ktoré sú v súčasnosti vyvíjane, tie by mohli v podstate takým spôsobom granularizovať ten učebný materiál na drobné čiastočky, e, ktoré by boli e, prenositeľné a zároveň by boli nasaditeľné tým najlepším možným spôsobom v závislosti od povahy a osobnosti daného študenta. Samozrejme, čo sa týka vzdelávacích materiálov, e, je dôležité dávať prioritu nielen technológiám, ale aj učiteľom a odborníkom v oblasti vzdelávania. Umelá inteligencia je v každom prípade vytváraná človekom, eh, učiteľmi, vzdelávacími odborníkmi, ktorí sú schopní takýmto spôsobom vytvárať nové generácie umelej inteligencie, ktoré môžu byť nasaditeľné potom vo vzdelávacích inštitúciách. Eh, eh, Dobre, iba niekoľko eh, pripomienok. Celé to previazané s obsahom s obsahom vzdelávacích materiálov. Naozaj potrebujeme komplexný vzdelávací materiál a plán a som presvedčená o tom, že sa musíme takisto zamerať podobným spôsobom napríklad na priemyselné potreby, kde budú obdobné dopady. Nehovorím, že rovnaké, ale obdobné. Samozrejme, môže existovať určitá miera personalizácie a špecializácie, pretože pretože sa môžeme uberať e, smerom dátovej vedy alebo smerom e, robotiky alebo dátových systémov. Takže existuje aj taká vec, že sa budeme zameriavať na um, potreby priemyslu. Dobre, teraz dám slovo komisii, uh, jednotlivým generálnym riaditeľstvom, tak ako sú tu zastúpené. Ďakujem, ja som z generálneho riaditeľstva Connect. Jeden z kľúčových pilierov uh, prijatého digitálneho balíčka je to, aby technológie fungovali v záujme ľudí ako už bolo povedané, treba samozrejme využiť naozaj širokú paletu príležitostí, ktoré umelá inteligencia prináša. No, ale na to, aby sme to dokázali, e, potrebujeme ľudí, ktorí sú toho schopní a musia byť e, preto obdarení dostatočnými vedomosťami a dostatočnými zručnosťami a musia vedieť, čo je obsahom tých dát, ktoré využívajú. A to je samozrejme aj odrazené v štúdii a stratégii o umelej inteligencie. To znamená, že potrebujeme predovšetkým vybaviť ľudí základnými digitálnymi zručnosťami a, ako to už povedali odborníci, musíme ich vybaviť um, e, gramotnosťou umelej inteligencie. Ehm, ešte predtým, než začneme viac nasadzovať umelú inteligenciu a dáta, ktoré sú s ňou e, spojené. A samozrejme v takomto prípade naozaj umelá inteligencia môže e, podporiť vznik nových technológií a podporiť e, rozvoj. Takže toto je ten smer, ktorým sa uberáme aj my, ak, tak ako ho natienili naši dnešní odborníci a dúfame, že v konečnom dôsledku tak komisia ako aj členské štáty sa dohodli v roku 2018. Takýmto spôsobom by sme mali implementovať jednotlivé národné stratégie v oblasti umelej inteligencie a spolu s komisnými službami pracujeme na pilotných projektoch, ktoré majú za úlohu vytvoriť nové osnovy a nové stupne a odbory a programy vzdelávania, ktoré by sa zaoberali umelou inteligenciou. Programy ktoré sú navrhované na programové obdobie 2021 a 2027, obsahujú programy, e, ktoré majú rozvíjať umelú inteligenciu a tak aj isto aj digitálne zručnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší generálne riaditeľ. Um, Generálne rediteľstvo ORK. Ďakujem veľmi pekne za toto vypočutie DGRK. E, podporuje členské štáty prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie vo všetkých relevantných témach, tak vo vzdelávaní ako aj školeniach, a to vrátane umelej inteligencie. To znamená, že by som chcel v prvom rade spomenúť to, že už sme zorganizovali e-learningové aktivity v našej pracovnej skupiny, ktorá sa E, sústreďuje na digitálne zručnosti v Lublane minulý rok, kde sme hovorili tri o troch hlavných e, bodoch. Nové praktiky e, vo vzdelávaní na základe umelej inteligencie, spoločné iniciatívy a plány jednotlivých členských štátov a po tretie sme samozrejme prispeli aj ku koordinovanému plánu pre umelú inteligenciu. To je to, čo spomínala už kolegyňa. Chcel by som takisto zdôrazniť to, že v akčnom pláne pre vzdelávanie komisia Ehm, ho odštartovala eh, v roku 2018. Máme kapitolu o eh, umelej inteligencii vo vzdelávaní. Eh, konkrétne existujú dva prototypy, ktoré sú predmetom vývoja. Jedna má za úlohu zmapovať zručnosti a hovoriť, že aké zručnosti sa nadobúdajú vo vzdelávacích programoch a ktoré sa vyžadujú pre jednotlivých typoch prácach a na jednej strane sa snažíme vizualizovať, aké druhy e, zamestnaní e, zodpovedajú nasadeniu umelej inteligencie, ako sa tým budú meniť osnovy. A samozrejme potom hovoríme o dopadoch umelej inteligencie v jednotlivých odvetviach a hovoríme o tom, akým spôsobom potrebujeme vzťahnuť vzdelávanie na tému umelej inteligencie tak, aby sme e, dosiahli synergický efekt a tak, aby sa umelá inteligencia rozšírila do všetkých odvetví. Čo chcem dodať e, záverom, e, že čo sa týka digitálneho balíčka, kde máme takisto zachytený e, pohľad do júna tohto roka. E, tento výhľad budeme aktualizovať a zohľadníme aj digitálny akčný plán. Samozrejme chceme prehlbiť e, našu prácu na prediktívnu Eh, analýzu učenia a to je jedna z vecí, kde sa môže využiť umelá inteligencia na získanie lepších výsledkov a takisto by sme chceli zvýšiť povedomie o umelej inteligencie na všetkých úrovniach vzdelávania, tak aby sme mohli pripraviť občanov na rozhodnutia, eh, ktoré samozrejme budú vyplývať z nasadenia tejto technológie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcela otvorila druhú časť vypočutia a dám slovo pani Bočko, ale v prvom rade dám slovo e, pani Eleonore Rozáty. Up to you now for 10 minutes. Thank you. A máte slovo na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pekné poobede vám všetkým. Chcela by som povedať v tomto čase uh, predovšetkým tri veci. Chcela by som zdôrazniť predovšetkým tri veci a jej súvis s kreativitou a kreatívnym priemyslom. Uh, a samozrejme pozrieť sa na to, akým spôsobom k tomu e, dospejeme a aké prekážky môžeme stretnúť e, na ceste a kde sa budeme uberať potom, aké typy napríklad právnej ochrany buď si bude vyžadovať takéto nasadenie technológie, ktorá v podstate už e, nemusí obsahovať žiadny ľudský element. Ako viete, napríklad právo duševného vlastníctva je veľmi delikátny režim, e, ktorý bol e, vzťahnutý na hudobné, umelecké výtvory alebo výtvory, iné výtvory ľudskej mesle. Ale pozrite sa, na toto. Toto vyzerá ako Rembrandtova malba. Ale toto nie je Rembrandtova malba. E, toto je malba, ktorú vytvorila umelá inteligencia e, tým, že využila dátové sety, e, ktorá obsahuje 346 Rembrandtových malieb. Tento algoritmus mal za úlohu malovať Rembrandtovým štýlom a mal vytvoriť niečo ako portrét. Toto je práca ktorý e, vytvorila umelá inteligencia. Nebola vytvorená e, ľudským e, maliarom, ale strojom. Rovnako ako hudba. Teraz by som vám prehrala niekoľko video. Toto je najlepšie videjko, ktoré máme. Táto hudba je takisto vytvorená umelou inteligenciou v štýle Beatles. Samozrejme, e, tie slova ešte potrebujú trochu dotiahnuť, ale v zásade by to malo znieť ako e, pesnička od Beatles. A tu máme ďalší príklad. Toto je pesnička, eh, ktorá bola vytvorená s pomocou umelej inteligencie. Je iná od tej predchádzajúcej, pretože tu eh, bola umelá inteligencia využitá iba ako nástroj umelcami. Eh, tá umelá inteligencia bola pripravená, avšak nevytvorila tú pesničku úplne sama. Takže tu samozrejme obidve diela vytvárajú iné sady právnych otázok ďalšia časť, čo, čo môžeme hovoriť, ak by som sa mohla prehodiť na ďalší slajd. Toto je e, Google e, obrázok, e, ktorý sprístupnil pri, vý, pri výročí narodenia Johana Sebastiana Bacha a bolo možné vytvoriť hudobný prvok, e, ktorý znel ako Bach za pomocou umelej inteligencie. Čiže to znela ako Bachová kompozícia. Toto sú všetko prípravy, e, toto sú všetko e, veci, ktoré sú vo veľmi skorej fáze. V podstate umelá inteligencia tu ešte nevytvára a netvorí sama, pretože potrebuje ľudský vstup, ale častokrát už stojíme na Prahu v blízkej budúcnosti, kedy bude umelá inteligencia schopná tieto záležitosti tvoriť a kreovať sama. Čiže na, na základe dátových sád, textu a údajov je možné školiť a učiť umelú inteligenciu v rámci strojového učenia sa. A samozrejme to môže prichádzať do úvahy aj v kreatívnom kontexte. Ako iste viete, Európska komisia e, vydala svoju európsku dátovú stratégiu a tam sa osobne spomína, že e, význam údajov spočíva v ich použití a jedna z druhov použitia sa uvádza aj umelá inteligencia. Samozrejme, počas predchádzajúceho mandátu viete, že Európska rada a parlament prijal novú smernicu o duševnom vlastníctve, kde sa používa e, termín data mining a e, samozrejme, kde sa e, predchádza takýmto, alebo predpokladá aj takýto druh kreatívnej tvorby. Tento dokument ale už vtedy spomína možnosť revidovať súčasný Eh, súčasné usmernenia a súčasnú legislatívu, ktorá sa týka duševného vlastníctva práve kvôli takýmto veciam. Otázka, ktorá ostáva po tomto, je, že akým spôsobom, kam sa môžeme pohnúť, je dielo, ktoré vytvorí umelá inteligencia niečo, čo je chránené právom, čo je chránené eh, duševným vlastníctvom toto je malba, ktorú takisto vytvorila umelá inteligencia. Je to niečo, čo môžete eh, nájdete na stránke Obvious Art a je to podpísané algoritmom, pretože to bolo číslo malby. Bolo to predané na eh, dražbe eh, na dražobnom dome Christie's a predalo sa to viac ako za 300 tisíc dolárov. E, takže bolo to niečo, čo je veľmi silné, ale my nevieme, aké práva sa k tomu e, viažu. Musíme si položiť tieto otázky. V prvom rade znamená, že právo duševné vlastníctvo rozoznáva iba ľudských autorov ako majiteľov duševného vlastníctva. A ak nie sú tieto diela dostatočne originálne, e, aby si zaslúžili právnu ochranu, pretože v európskom právnom systéme sa hovorí o tom, že dielo musí byť najprv originálne, musí byť pôvodné a musí tam byť osobný vklad e, autora a musí pre, prejavovať kreativitu a osobnosť autora. No a konečná otázka, ktorá je azda najzaujímavejšia, e, otázka je, že kto vlastní práva na túto e, tvorbu. Je to iba dátový set, ktorým sa z ktorého vychádzala umelá inteligencia. Je to tá umelá inteligencia, e, ktorá vytvorila e, tú malbu. Je to ten stroj, to zariadenie, v ktorom fungovala tá umelá inteligencia, alebo majiteľ týchto zariadení. A to sú relevantné otázky do budúcnosti. No a to nás e, privádza ku konečnému dôsledku. Je to naozaj palčivá otázka, že do akej miery môžeme chrániť autorským zákonom takéto typy kreativity a tvorivého počinu Všade po svete umelá inteligencia a jej právny režim sú predmetom veľkých diskusí. Podľa môjho názoru je to naozaj pálčivá otázka, ale zároveň nie je, pretože zatiaľ čo sme videli, sú e, príklady kreativity a tvorivosti umelej inteligencie, kde je stále ešte určitý ľudský vklad – je to ľudský tým, ktorý vytvoril umelú inteligenciu a umožnil jej tvoriť. Ale v budúcnosti to už tak nemusí byť. Napríklad máme príklady umelej inteligencie, ktorá je schopná si zoberať svoje vlastné zdroje, vybere si, ktoré chce a rovnako bude tvoriť ako my. E, to znamená, že si takýmto spôsobom v podstate načíta knižky v knižnici a vytvorí svoj vlastný príbeh. A preto je to pálčivá téma, pretože táto téma e, napreduje veľmi rýchlo. Je to niečo, čo sa deje vyslovene teraz a za budúcich 5 či 10 rokov e, budeme mať príklady plne autonómnych e, umelých systémov, ktoré sú schopní jednať z vlastnej vôle. A preto si myslíme, že to bude pomerne pálčivá otázka, ktorú Európska únia bude musieť vy, e, zodpovedať, že aký právny režim sa vzťahuje na takúto tvorivú aktivitu. E, samozrejme, právo duševného, duševného vlastníctva sa považuje za prirodzené právo autora. Dielo, ktoré takto vytvorí, si zaslúhuje ochranu. Samozrejme, to má svoje rácio, ochrana takýchto diela. Avšak e, práve takéto diela budú tvoriť veľký problém, pretože k týmto právam sa viažú aj morálne práva. Právo byť uvádzaný ako autor, právo na to, aby ostatní nekopírovali túto prácu. A toto je veľmi významné v tomto kontexte. A potom je to aj otázka ochrany. E, právo duševného vlastníctva e, trvá e, počas života autora 70 rokov po ich smrti. Ale keď je umelá inteligencia jednoducho iba upgradeovaná na novú verziu bude mať túto duševnú ochranu, právo, právo duševného vlastníctva ochránené navždy, pretože ona nemôže nejakým spôsobom zomrieť. Zdá sa, že tento právny režim, e, ktorý by sme mali e, e, vytvoriť, bude úplne nový, bude sui generis a bude samozrejme odrážať mieru investícií, ktorí umožnili vytvorenie takejto umelej inteligencie. A samozrejme potom e, režim právnej ochrany musí byť našitý na mieru konkrétnym okolnostiam a samozrejme, ktorý by mal nejakým spôsobom merať aj angažovanie sa tretej e, strany. A zároveň zobrať do úvahy, aby to nemalo prílišnú mieru právnej ochrany. A ukážem vám, e, ukážem vám príklad plne autonómnej Eh, inteligencie. Bol to Pinokio, eh, bola to eh, drevená bábka, ktorý sa stal dieťaťom. A to nám zároveň ukazuje cesty, akým spôsobom sa umelá inteligencia stáva samostatnejšou a autonómnejšou. A takisto získava aj kreatívny aspekt. No a týmto by som sa s vami chcela rozlúčiť a poďakovala sa vám za pozornosť. Ďakujem pekne za túto veľmi zaujímavú prednášku. Nie šokujúcu, ale máme teraz mnoho vecí, nad ktorými možno e, rozmýšľať. A teraz dávam slovo Kristofovej Krenkemu za tiež na 10 e, minút. Ďakujem pekne, príjemné popoludne, ďakujem pekne za vaše e, pri pozvanie. Volám sa Kristof Krenke a odprezentujem vám výzvy týkajúce sa využívania umelej inteligencie. Ako vidíte v mojich materiáloch, ktoré som vám predložil, sú tu dve otázky, čo to E, znamená využívať umelú inteligenciu v audiovizuálnych službách a po druhé, ako to vyzerá e, s podmienkami regulovania audiovizuálnych služieb. E, pojem audiovizuálne systémy umelej inteligencie sa používajú v širokom zmysle. Každý počítačový systém, ktorý transformuje vstupy dát na nejaké výstupy, je e, postačujúco sofistikovaný. E, tie outputy to robia komplikované pre Európanov. E- e- E, teda ako rozhodnúť, e, čo je autonómne úplne. Sú tam dvaja aktéry, ktorí môžu e, využívať umelú inteligenciu v kontexte audiovizuálnych služieb, poskytovateľia obsahov a poskytovateľia, prevádzkovateľia videoplatformiem. Pre poskytovateľov obsahov umelá inteligencia inteligencia umožňuje neobmedzené možnosti syntézy obsahov, deepfake videa, ako sme videli aj v, eh, vo vašej prezentácii tejto eh, témy. Ale umelá inteligencia tiež môže vytvoriť opcie pre eh, marketing obsahov, pre vytváranie obsahov, najmä na platformách zdieľajúcich videá možno e, vlastne to odvíjať od individuálnych e, preferencií v rámci týchto platformiem na zdieľanie e, videí. A je to upravené soft law, kde sú uvedené teda informácie môže to navodiť dojem, že človek je e, vlastníkom tohto duševného práva, humanizácia, poľučťovanie e, informácií generovaných, e, generovaných strojmi. Vytvára sa tu aj dojem veľkého počtu používateľov, ktorí rozširujú ďalej tieto informácie Mm, komunikáciu, ktorú generovali e, stroje. E, používajú sa tieto technológie na monitorovanie obsahov, e, napríklad či nedošlo k porušeniu použiteľného práva alebo k narušeniu nejakých noriem prevádzkovateľia platform využívajú tieto systémy umelej inteligencie aj na umožnenie prístupu pre individuálnych používateľov na cieľenú personalizáciu a pre komerčné e, účely. E, čiže ako je umelá e, inteligencia relevantná pre tieto mediálne, audiomediálne služby? Môžeme tu rozlišovať dve e, formy. Ochrana, teda e, úpravy chrániace, e, ktoré chránia pred zavadzajúcou komunikáciou, a neprimeranou obchodnou komerčnou komunikáciou, kde sa v, chránia teda pred nejakými nelegálnymi obsahmi. A v tomto smere umelá inteligencia je relevantná v v oboch smeroch. Je potrebné postarať sa o to, aby e, tam bola dôvera e, v redakčný obsah e, redakčný obsah, teda redaktori to vytvárajú s väčšou kreativitou. Tiež ide o to umožniť používateľom mať kritický odstup od reklamnej eh, komunikácie. Hm, táto komunikácia na báze EA eh, si samozrejme vyžaduje eh, ochranu práv jednotlivca a samozrejme pokiaľ vkladieme dôveru do ľudskej komunikácie, potom nebezpečný obsah, ktorý je vytváraný a šírený umelou inteligenciou, a, ktorá predstiera, že je nejakým ľudským aktérom. Samozrejme, z toho vytvárajú aj dopady na obsah, ktorý vytvorí umelá inteligencia. Samozrejme, toto vychádza podľa od, e, z odseku 18, ktorá vychádza z nového nemeckého zákona o televízii, ktoré tam sa hovorí, že niektoré výzvy alebo správy sú vytvárané automaticky na základe e, počítačového programu. E, samozrejme, pokiaľ hovoríme e, o nevhodnom obsahu, musíme hovoriť aj o nelegálnom obsahu, ktorý môže byť zdieľaný na videosharingových platformách. Samozrejme, vývoj umelej inteligencie predpokladá, že videosharingové platformy musia automaticky filtrovať alebo ručne filtrovať e, niektoré typy obsahov, ako napríklad pornografiu z, e, násilným, z násilnej povahy. E, samozrejme, čo sa týka audiovizuálnych služieb a ich dopady na verejnosť, tie sú veľmi významné. No a ďalšia funkcia videoregulácie má zabezpečovať, že sa bude e, produkovať a prezentovať dostatočná e, rôznorodosť názorov. To samozrejme, to sa týka aj jednotlivých užívateľov, ako aj verejnosti. Aby sa nevytvorila e, napríklad taká Eh, bublina, v ktorej ten užívateľ žije, ktorá je vytvorená na základe použitých eh, filtrov a ktorá by zabránila napríklad zdravému pohľadu na eh, názor verejnosti. Toto by malo zabezpečovať rovný prístup verejnosti k dátam. Keď si zoberieme napríklad tento nemecký zákon, ten pojednáva o transparentnosti a nediskriminácii ako Eh, modelových eh, cestách na riadenie umelej inteligencie. Eh, tento zákon takisto hovorí, že veľké platformy musia umožňovať agregáciu a prezentáciu obsahu a to vrátanie informácií o fungovaní algoritmov, ktoré používajú to, znamenajú, že mu, to znamená, že musia stále umožňovať rôznorodosť, e, názorovú rôznorodosť a samozrejme nemôžu tieto názory potláčať bez dostatočného odôvodnenia, tak ako je to zaužívané napríklad v žurnalistickej praxi. A samozrejme sú tu aj pozitívne e, povinnosti, ako je napríklad definíciu kritérií, na základe ktorého e, sa obsah môže selektívne prezentovať a môžu sa prezentovať iba niektoré jeho e, aspekty, e, samozrejme. To sa týka tak poskytovateľov, prevádzkovateľov týchto e, platformy, ako aj tých uh, užívateľov. Toto bude bolo všetko z mojej strany a teraz odovzdám slovo vám. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som teraz otvoriť kolo otázok. Máte nejaké otázky? Petra Kama Ivát? Áno, ďakujem pekne. Určite pochopíte, že Myslím, že to nie je len e, e, e, môj sklon, ale aj sklon viacerých obnovovať túto, teda obnoviť rokovanie o tej audiovizuálnej smernici ale potom, čo už tieto vyjednávania sme skončili, myslím, že, nasled, že sa s tým musíme teda teraz nejako vysporiadať, ale o 2-3 roky sa k tomu musíme opäť vrátiť a otvoriť ju. Mám nejaké otázky na vás Hovorili ste o, o mm, systéme numerus clausus pri filtroch. Keby ste to vysvetlili presnejšie, čo ste tým mysleli, to mi totiž nie je úplne jasné. Potom ste hovorili aj prirodzene o povinnosti označovania. Samozrejme, áno, to sa mi pozdáva, pretože e, aj do tejto smernice sme zakomponovali povinnosti označovania, napríklad pokiaľ ide o povinnosti označovania autorov reklamy a iné veci, takže takéto niečo si viem tiež dobre e, predstaviť, ale stále som e, nervózna, keď počujem o proaktívnych opatreniach, keď sa teda hovorí o nejakých proaktívnych opatreniach, kde ide o filtrovanie obsahov vopred internet a je mi úplne jedno, či e, tieto obsahy filtruje umelá inteligencia alebo či ich e, filtruje človek. Od toho mm, teda na tomto nezáleží, pretože dopady v oboch prípadoch môžu byť, už, povedzme si to takto veľmi, e, veľmi závažné. A viem, že rozlišujete medzi zodpovednosťou pri výstupoch a zodpovednosťou pri vstupoch. A tam je to rozlišovanie nie je úplne jasné. Prečo vlastne toto rozlišovanie robíte? Pretože v končnom dôsledku je výsledok tak či tak e, rovnaký. E, teda e, v prvom rade obmedzenie komunikácie teda a obmedzenie toho, že vôbec niečo niekomu sprístupníte. A toto je v podstate v oboch prípadoch identické, takže neviem celkom presne, nie je mi úplne jasné, čo toto rozlišovanie, aký účel má toto rozlišovanie, ako by e, mohlo toto rozlišovanie skutočne aj pomôcť. Sí, muchas gracias. Um, <clears throat> en cuanto a Aprovecho ya la pregunta de mi colega eh, para hacer una reflexión en cuanto al filtrado de contenido. Ďakujem pekne. Mám jednu otázku, ktorá sa týka filtrovania obsahu. V každom eh, prípade ide o to splniť stanovené normy, ktoré budú prijaté ako právna úprava, eh, ktorá sa týka obsahu. Môžu tam byť napríklad eh, materiály, ktoré sa týkajú povedzme bezpečnosti alebo ktoré sa týkajú podobných citlivých otázok. Umelá inteligencia môže e, práve pomôcť e, urobiť takúto kontrolu, mm, aká v niektorých aspektoch už teraz existuje. Moja otázka sa e, týka skôr tej eh, úžasnej diskusie, ktorá sa tu rozbehla práve na túto tému umenia. Mm, je to otázka eh, jednak eh, kontinentálneho práva, a treba zohľadniť tiež otázku práva morálneho a mňa by zaujímal aj váš názor to, že sa tu presadzuje aplikovaná umelá inteligencia, ktorá sa prejavuje v oblasti umenia, mm, umeleckých diel, nás privádza k základnej otázke, a síce čo to je umenie, čo považujeme za umenie. Osobne nemám na to e, definitívny vyhranený názor, čo to znamená, aké otázky to so sebou prináša, aké právne otázky e, vyvstávajú z e, pohľadu duševného vlastníctva, teda umenie, to je e, subjektívna vec z dvoch e, hľadisk z pohľadu tvorby umelca a tiež z pohľadu toho, kto umelecké dielo pozoruje. Takže vyvstáva otázka, čo ešte umenie je a čo už nie je umením. Napríklad, e, keď ste nám pustili e, tú hudbu napodobňujúcu Beatles, je jasné, že emócie, ktoré e, to v nás vytvára, môžu byť rovnaké, ako keď počúvame hudbu tej skupiny, o ktorú tu ide. Je to akási reprodukcia online, alebo považujeme to, respektíve vy by ste to považovali za umenie? Pretože to predsa v nás vytvára určité subjektívne emotívne pocity, podobne ako samotná hudba Beatles. A podobnú otázku by sme mohli mm, klásť, aj v súvislosti s inými umeleckými odbormi. Ďakujem pekne, ja by som sa rada e, opýtala niečo na túto tému. Pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, je to upravené tak, že umelá inteligencia na základe veľkých dátových objemov kreuje, vytvára tieto nové diela, Napríklad, keď mám toho nového Rembrandta, všetky údaje, ktoré sú k dispozícii o Rembrandtovi, sú analyzované, spracované a v konečnom dôsledku e, e, z toho vznikne niečo úplne nové. Čiže teoreticky by pán Rembrandt vlastne ešte mal práva duševného vlastníctva k tomu, čo e, vytvoril. Teraz je už ale mŕtvý, ale môžeme sa obrátiť aj na príklady z, zo súčasnosti. Tam môžu vzniknúť konflikty, keď autory ešte žijú. Ak napríklad napríklad nejakú hudbu aktuálneho umelca, jednoducho za pomoci umelej inteligencie. Zreprodukujem, teda osvojím si jeho štýl a vytvorím nejaké nové umelecké dielo a na tejto data, na, na, na základe údajov, toto nové vytvorené dielo, e, kto má k nemu autorské práva. To ešte nie je e, e, upravené um, podľa um, tej smernice o práve duševného vlastníctva. Um, je to otázka, ako sa s týmto zaobchádza. Už sme túto rozpravu viedli, že do akej miery pri ďalšom využití obsahov, ktoré sú chránené autorským autorským právom má ešte stále um, ten pôvodný uh, autor uh, určité práva. Tu sme opäť pri problematike filtrov, respektíve pri problematike, ako vôbec môžem uh, označiť, identifikovať, že ide o, o nejaké dielo človeka alebo o dielo umelej inteligencie, možno nejaký vodoznak, alebo um, aby sme teda zabránili veciam ako uh, deepfake, že by sme zaviedli nejakú povinnosť, že všetko to, čo bolo za, uh, vytvorené uh, prostredníctvom umelej inteligencie, bolo aj príslušne označené. Bolo by toto nápomocné? Bolo by toto um, nejakým spôsobom teda autorizované zaobchádzanie, respektíve akési vedomé zaobchádzanie e, s tým, k e, čomu sa dostávame cez sociálne siete, cez internet, cez najrôznejšie cesty, spôsoby komunikácie. Napríklad, keď mám e, prejav Obamu, do ktorého si doplním 5 vied bez toho, že by ste to ako používateľ v sieti vedeli rozpoznať, až keď sa analizujú údaje v sieti a štruktúry, tak sa to dá zistiť, ale ako obyčajný spotrebiteľ nie, že by aj tam mala byť nejaká povinnosť takéto niečo označiť príslušne, že by to mohlo byť v nejakom rámci, kde by sa zabezpečilo, že niekto, kto je s takýmto niečím konfrontovaný, musí si dať pozor, pozor, e, že to presne e, nie je to, čo tam je uvedené. Áno, a ešte doplňujúca otázka krátka, do, na ktorú som zabudla. Hovorili, hovorili ste o povinnosti e, byť transparentný, ale na prvý pohľad sa nedá vždy presne rozlíšiť, čo vzniklo za pomoci umelej inteligencie a čo nie. A ako môžeme my ako politici zabezpečiť, aby táto povinnosť e, k transparentnosti vôbec bola dotržaná, pretože je veľmi pekné povedať si, áno, chceme transparentnosť, ale keď to v konečnom dôsledku nie je kontrolované, schvalovateľné. A viem, e, poznám teda e, inžinierov zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, ktorí e, sami tvrdia, že v podstate čiastočne sami niekedy dobre nevieme, čo sa tam ešte vôbec deje. no a ako máme my ako politici vôbec kontrolovať presadzovanie takýchto zákonov a vôbec postarať sa o to, aby veci boli dodržané. Sú ešte nejaké ďalšie otázky, lebo inak by sme prešli k nasledujúcemu kolu otázok, respektíve e, odpovedí a potom ešte komisii dáme slovo. Ďakujem pekne. E, ja samozrejme nechám otázky filtrov na vás, ale chcela by som povedať, že čo sa týka duševného e, vlastníctva a nedávno prijatej smernice, tam sa hovorí aj o filtroch v článku 17. Myslím si, že toto je záležitosť, ktorá má naozaj veľmi ďaleko siahle dopady. Samozrejme, hm, Mali by sme povedať, e, akým spôsobom e, vlastne môžeme povedať, čo umenie je a čo e, umenie nie je. Napríklad poznáme umelca, pána Arteányho, ktorý nalepil lepiacou páskou banán na stenu a bolo to považované za umenie myslím, že sa to predalo za 120 tisíc amerických dolárov. Takže môžeme si klásť otázku, je to umenie, je to eh, niečo, eh, čo eh, patrí umelcovi, alebo je to iba nejaký výmysel či rozmer. Ale samozrejme, to sa kvalifikuje v tomto prípade ako umenie a zasluhuje si to ochranu. A to je vlastne aj odpoveď na vašu otázku. Z legálneho právneho hľadiska sa táto odpoveď stáva čoraz zložitejšia, pretože judikatúra Európskeho súdu sa vyvíja a vytvára množstvo problémov, e, čo sa týka predovšetkým v oblasti dizajnu. E, napríklad krásneho nábod, nábytku alebo modných e, vecí mnoho členských štátoch používajú definíciu estetickej miery. E, to samozrejme zasluhujete si ochrannú známku, pokiaľ tam je nejaká estetická hodnota. A potom samozrejme Európska únia hovorí, e, že takýto prístup je nesprávny a v tomto prípade by mali byť e, vo všetkých aspektoch duševného vlastníctva rovnaký, rovnaké hodnoty. A to, či to je previazané s nejakým regiónom, previazané nejakého mm, človeka. Takže je to mm, otázka subjektivity a e, estetickej zásluhy. A Európska únia hovorí, že tie kritéria by mali byť ale objektívne. Samozrejme, e, e, ten prístup je v zásade rovnaký. To znamená, že akékoľvek dielo, ktoré vytvorí umelá inteligencia, by malo byť posudzované z hľadiska umenia, respektíve neumenia, na základe originality. Takže pokiaľ je to vytvorené iba na základe štýlu niekoho iného, to znamená, že si nezaslúhuje ochranu. A moja odpoveď je, že je to nepravdepodobné. To znamená, že nový Eh, rámec duševného vlastníctva predpokladá vysokú úroveň kreativitu. Musí tam byť prejav vašej vlastnej eh, kreativity, vašej vlastnej osobnosti. Ale keď vytvárate umenie na základe štýlu niekoho iného, eh, potom sa snažíte priblížiť pra, svoju, svoj výtvor práci niekoho iného. Takže v konečnom dôsledku tá najväčšia otázka dnešnej doby je, či existuje priestor eh, pre autorstvo, ktoré nevytvoril človek. Eh, napríklad eh, databázy a počítačové programy. Európska legislatíva hovorí, že že členské štáty môžu stanoviť ako vlastníka duševného e, vlastníctva e, právnickú osobu. Avšak pre umelecké diela niečo takéto neexistuje. A aj pokiaľ e, by existoval aj priestor pre autorstvo, ktoré by bolo nie ľudského pôvodu, tak bude stále dôležité nárokovať si úspešne, že niečo, čo je vytvorené na základe štýlu známeho umelca, alebo iba na základe kolekcie vytvorov niekoho iného je originálneho umenia, e, je originálne umenie, čo si zasluhuje ochranu. Takže uzatvorím to tým, je tým, že poviem to, čo ste spomenuli vy, že na čo je ochrana duševného vlastníctva a ochrana známka. Ak by sme mali vychádzať z európskych tradícií, kde sa ochrana známka duševné vlastníctvo bralo ako vlastníctvo autora. Avšak ak sa pozrieme takisto na tradíciu napríklad Spojeného kráľovstva, eh, Írska alebo eh, USA, kde eh, duševné vlastníctvo sa vníma ako podnet udelený štátom, kde sa vníma umenie ako niečo, čo je užitočné pre spoločnosť a štát považuje za rozumné podporiť takýmto spôsobom kreativitu a umenie, e, potom e, samozrejme sa odmenuje investícia niekoho, ktorý umožnil takýto výtvor. Ale samozrejme je tu aj e, riziko, že sa tým spôsobom bude znižovať kreatívnej práce ako takej. Pre, ak by napríklad umelá inteligencia vytvárala ehm, fotografiu, ktorá by výrazne znížila hodnotu fotografií, ktorý tvoria ľudia, pretože tá kvalita môže byť povedzme lepšie, lepšia. To znamená, že napríklad odvetvia ehm, fotodatabank už trpia ehm, výtvormi umelej inteligencii, pretože tie sa jednoducho používajú, majú licenciu, e, používajú predmety, ktoré sú úplne vymyslené, takže nemusíte mať e, strach, že používate niekoho e, tvár, ktorá je niekde patentovaná a nemusíte sa vystavovať s takýmito problémami, pretože môžete použiť túto fotografiu bez nejakých Um, problémov. Ale samozrejme to predstavuje veľkú výzvu odvetví, ktoré už pôsobia dlhodobo v kreatívnom priemysle. Ešte jedna dodatočná otázka. Hovorili ste o dielach, ktoré sú podobné nejakému štýlu. Čo ak stroj vytvorí niečo eklektické, nejakú, zm, nejakú zmes štýlov, nejaké, z nejakých viacerých referenčných e, zdrojov. A to by bolo tiež umenie. Čo s tým? Akým spôsobom sa s tým vysporiadať? Povedala by som, že pokiaľ máte umelú inteligenciu, ktorá vytvára niečo, čo nie je v štýle niekoho, ale niečo je, je to niečo originálne, bolo by potom vhodné povedať, že takéto dielo je hodné ochrany za predpokladu, že akceptujeme, že môže existovať autor, ktorý nie je človek. A potom takéto autorstvo je kľúčové, pretože e, inak je toto problematické tak v Európe, ako aj iných jurisdikciách. Napríklad v Spojených štátoch bol prípad, sporový prípad, e, ktorý sa týkal selfie, e, ktoré odfotila opica. E, samozrejme, e, toto je prípad, ktorý e, bol výzvou e, pre základné koncepty ochrany duševného vlastníctva USA. A e, súd rozhodol, že zviera nemá právnu pozíciu pri ochrane duševných právach. To znamená, že toto bola technická odpoveď na to, kto je vlastníkom tej fotografie. táto odpoveď bola implicentná, že inak by tú opicu mohlo, mohla považovať za autora toho diela a bolo povedané jasné, že register, že, sa nebude, e, že nebudú nejakú fotku registrovať ako umelecké dielo, nebude oprávnená používať e, copyright, pretože bola vytvorená e, zvieraťom. A samozrejme, to je samozrejme otázka, ktorú treba riešiť ešte na legislatívnej úrovni. Ďakujem za vaše otázky. Ja začnem s dvomi objasneniami a potom e, prejdem ďalej na ďalšie témy. Filtrové kritéria. Na toto sa vzťahuje nariadenie, ktoré upravuje, že niektorý obsah má prednosť, ak ide o agregáciu alebo výber obsahu. Napríklad, že e, určité množstvo vzdelávacieho obsahu by malo byť vyzdvihnuté alebo umiestnené e, v prvých e, voľbách na príslušnej platformy. Ďalej, nariadenie o výstupe súvisí so záujmom v súvislosti s výstupom. A pokiaľ ide o zdieľanie niečo na platforme, ide o rozlíšenie nejakých teoretických, systematických dôvodov a to, tá úprava vstupu a výstupu vždy pôjde ruka v ruke. ide o citlivú otázku a dôsledne sa o tom diskutovalo v kontexte smernice o autorských právach a opäť sa o tom bude diskutovať so zreteľom na nariadení o sociálnych médiách, vrátane audiovizuálnych alebo poskytovateľov audiovizuálnych služieb. Treba vziať do úvahy dve skutočnosti. Poskytovateľia platform, vrátanie videosharingovej platformy e, sú sú určitou prekážkou, pokiaľ ide o komunikáciu a majú možnosť e, prezerať obsah, filtrovať a už sa to aj, rob, už to aj robia, ale e, tá, tá úprava sa týka toho, či by, mal, či by mali mať povinnosť použiť túto možnosť, e, ktorá slúži verejnosti, verejnému záujmu. Ďalšia vec, ktorú treba zohľadniť, je to, že digitálne platformy, vrátane video sharingových platform sú zaplavené obsahom, často nie je vhodný, na tom sa asi zhodneme. Nejde len o, o nevhodnosť pohľadu porušenia práv, e, e, autorských práv, ale ide o šírenie nejakého teroristického, pornografického obsahu a tak ďalej. Ak sa toto nevyrieši, potom ten digitálny ekosystém nebude využiteľný. Budeme ho musieť zrušiť. Filtrovanie z určitého pohľadu alebo v určitom zmysle je nevyhnutnosť. Nie je to niečo, čo by sme mohli ignorovať. Súhlasím však s tým, že ide vždy o, o určité zvažovanie a taktiež možnosť zverejňovania určitého obsahu. Hovorili sme tu veľa o umení, takže to ten záujem užívateľov, ktorí využívajú takýto obsah, by mal existovať. To proaktívne filtrovanie nie je niečo, čo by sme mali tak povedať predpísať na účely ochrany akéhokoľvek záujmy. Malo by to byť len v záujme v e, určitých, určitej závažnej situácii. Takže treba sa zameriavať na určité obsahy, či už ide o zobrazovanie násilia a, a podobné, podobné obsahy. Takže filtrovanie nie je niečo, čo môžeme ignorovať a zrušiť, ale treba diskutovať o tom, že aké majú byť tieto povinnosti a do akej miery by mali s niečím súvisieť. Na záver by som ešte chcel povedať, že e, povinnosť označovania. To súviso aj s tým, čo povedala pani predsednička, že bude za niekoľko rokov veľmi dôležité, aby širšia verejnosť vedela, ktorý obsah je skutočný a ktorý obsah e, nie, nie je skutočný. To je veľmi dôležité, aby sme upravili niečo, či už nejaký vodoznak zavedieme alebo nejakú inú povinnosť na označovanie obsahu, ktorý bol vytvorený eh, umelou inteligenciou. Určite, že sa tu narazí na problémy pri rozhodovaní o tom, že ako eh, vymedzíme obsah, ktorý bol vytvorený pomocou umelej inteligencie a ktorý nie. Čiže ide o rozsah tejto povinnosti. A práve preto by som chcel povedať, aby sme nevychádzali z nejakej úzkej, striktnej definície umelej inteligencie, ale podľa mňa umelá inteligencia, algoritmické systémy e, e, vedú k tej istej otázke. Nemali by sme diskutovať o tom, čo je umelá inteligencia, aspoň nie teda v tomto kontexte, ide o automaticky generované obsahy, s ktorými by mala súvisieť tá označovacia povinnosť. Môžeme si položiť otázku, či chceme žiť vo svete, kde sa nevieme uistiť, presvedčiť, že e, nevieme alebo vieme, ktorý obsah je reálny a ktorý bol vytvorený nejakým strojom. Ďakujem pekne. Odovzdám slovo teraz komisii, ktorá sa chce k tomu vyjadriť. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za zorganizovanie tohto vypočutia. Ďakujem všetkým rečníkom za veľmi e, zaujímavé prezentácie. <clears throat> Z našej strany, a teraz myslím na Eh, kreatívne médiá v Európe. Budeme sa zameriavať v druhej polovici roka na veľkú štúdiu, o, o, na, ktorá sa týka umelej inteligencie v oblasti kultúry a audiovizuálnych médií. Na jednej strane tu máme právne dopady a Taktiež to súvisí s otázkami kultúrnej diverzity, zamestnanosťou, otázkou tvorby. A videli, zaznamenali sme nástroje, ktoré vedia predvídať, či audiovizuálny produkt bude úspešný v kine alebo nie. aký dopad to má na ten umelecký aspekt, či chceme naďalej vyrábať, produkovať takýto obsah, alebo či bude stroj rozhodovať o tom, že takéto dielo s týmto režisérom a, a mm, určitými hercami nebude úspešnými a teda nebude produkované. Toto všetko sú dôsledky, ktoré z toho vyplývajú a ktoré treba podrobiť analýze. Jedna vec, ktorú sme už urobili a ktorá vyvolala viacero otázok, to bol pilotný projekt, ktorý bol realizovaný vďaka Európskemu parlamentu. Bol e, e, zameraný na titulkovanie Išlo o titulkovanie v reálnom čase. Toto by umožnilo prístup k určitému obsahu e, ľuďom, takým, ktorí by inak k tomu prístup nemali. Bolo to konzultované aj s prekladateľmi. ktorí sa vyjadrovali k presnosti prekladu. strojový preklad dosiahol nejakú zhodu na úrovni 80%, čiže zvyšok by bolo treba upraviť. A je otázne, že kedy umelá inteligencia bude schopná napomôcť e, natoľko, aby bola využiteľná. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme posledného experta dnešného dňa, čiže vzdám slovo profesorovi Koldevejovi z Mníchova. Takže nech sa páči, máte slovo. Um, um, Ďakujem pekne za pozvanie. Je to prvýkrát, čo som prišiel do parlamentu. Je to pre mňa veľmi vzrušujúce. Ja mám dve práce. Pracujem ako e, profesor v e, filmovej škole a druhá práca to je animácia, vizuálne efekty vo filmovom priemysle. Tak toto bola práca, ktorou som aj začal. Takže v podstate moja práca je e, e, animovanie, predstieranie, vytváranie e, obrazov, obrázkov, ktoré nie sú reálne. Možno, že všetci si pamätáte na váš prvý film, ktorý ste videli ako dieťa. V filmovom priemysle robíme dôležité veci a musíme k tejto práci veľmi zodpovedne pristupovať. E, ja sa snažím učiť svojich študentov práve toto, že ak vytvárajú nejaké obrazy, príbehy a film je jedným z e, prostriedkov, ktorý vyvoláva najväčšie emócie a zvyčajne to robí veľký dojem a ľudia na príbeh, ak je dobre urobený, nezabúdajú. Takže vždy im hovorím, že majú veľký vplyv na ľudí. Um, influencery dneska tiež fungujú samostatne. Je to e, ďalšie, ďalšia činnosť. This is my background. E, pracoval som na 15 e, filmoch produkovaných Marvelom. Možno ste ich videli, zrejme každý videl tieto filmy. Pokiaľ ide o deepfake a techniku deepfake, čoraz viac sú počítače schopné eh, naslúchať, eh, rozprávať, vidieť. A toto môžeme zaznamenávať v každodennom eh, živote. Bezposádkové vozidlá sa začínajú uvádzať do, pra- do praxe. Máme smartfóny. Už samotný názov smartfón hovorí o umelej inteligencii. Ak si vyberiete fotografiu, ktorá bola urobená pred rokmi a nebola označená e, autorom, software identifikuje túto, túto fotku, aj keď nie je, nejde o dobrú kvalitu. Počítač je schopný pochopiť, rozoznať obsah. Možno ste počuli, že diskusiu, ktorá prebieha v súvislosti s filmom Irishman, Irčan. Herci mali rolu ktorej sa predstavili ako mladší. Martin Scorsese chcel ukázať, ako vyzerali pred 30 rokmi. A produkčná spoločnosť, spoločnosť ILM e Georgia Lucasa, eh, mesiace pracovala na vytvorení nástrojov na použitie umelej inteligencie, na rozoznanie a omladenie tvári týchto hercov. Podarilo sa nám vytvoriť obrazy, ktoré boli presvedčivé, ale neboli dokonalé. E, použili sa rôzne techniky, kamerové techniky, tváre boli rekonštruované v rôznych formách. Minulý mesiac na YouTube nejaký youtuber zrekonštruoval vďak, pomocou deepfakeu tieto obrazy v oveľa lepšej kvalite. Takže ako vidíme, umelá inteligencia, software na báze umelej inteligencie preberá iniciatívu aj v tomto odvetvi. Je oveľa jednoduchšie pre ľudí, ktorí dokonca nie sú um, vzdelaní, školení v tejto oblasti zmeniť e, e, obrazy, fotografie. Narážame na rôzne e, rušivé zábery. Napríklad, ak chcete vyhľadať blondiavých politikov. Podčítač vám nájde tisícké takýchto fotografií a s týmto obsahom sa môžete hrať. Počítač rozozna pohyb, hlas a taktiež môže rekonštruovať rôzne obsahy a potom ho môže kombinovať. Tu mám jeden klip, ktorý by som vám chcel prehrať. I'm excited to announce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 And we will. And if this ends up on 22 minutes, remember, they're fake news. Deep. OK, uh, it's going on for... Ešte to chvíľu pokračuje, takže toto je tzv. doktor Fakenstein. A ako vidíte, ten obsah hneď vidno, že bol umelo vytvorený, že je to deepfake, teda nie je reálny tento obraz, ale ukazuje, že to môže e, vyzerať reálne. A to je aj nebezpečné. Na Facebooku, na YouTube e, prebiehajú rôzne súťaže E, vyhľadávania deepfakeov pomocou softveru. E, deepfake sa vyvíja a rovnako na druhej strane aj odhalovanie, detekcia deepfakeu e, napreduje. Sú vytvorené úplne umelé zábery, postavy toto samozrejme súvisí aj s otázkami autorských práv, že kto vlastní práva e, k týmto umelo vytvoreným e, dielam. Máme hlasateľa, napríklad, ktorý je v Číne, vystupuje a je to úplne umelo vytvorený rečník. Čiže nie je to reálna osoba, môže pracovať 24 hodín, nikdy neštrajkuje, povie všetko, čo mu poviete a ľudia si myslia, že je to reálna osoba. A potom tu máme oblasť kriminality, ehm, porno z pomsty tu máme, ktorým môžete zničiť niekomu život a taktiež v, v oblasti vojska sa využíva umelá inteligencia. Deepfake je teda veľmi využívané, by som povedal v poslednom čase. Ja som umelec. Ja rozprávam príbehy a čoraz viac pracujem s umelou inteligenciou v rámci predchádzajúcej diskusie v súvislosti s mojimi prednáškami, ako si ich pripravujem. Nie je to už také jednoduché ako kedysi, pretože mladí ľudia všetko poznajú, majú YouTube, a keď chcete niečo zistiť alebo dať im urobiť, nájdu si YouTube a naučia sa to. Takže ako ja môžem prispieť a priniesť niečo nové? Svoju pozíciu a úlohu vidím skôr v pozícii moderátora, sprostredkovateľa, ktorý ich nejak usmerňuje a poukazuje na to, čo je dobré a čo je zlé z môjho pohľadu. A taktiež im, ich môžem stimulovať nápadmi ehm, to je ďalšia vec. Umelá inteligencia vytvára myšlienky a stáva sa veľmi rýchlo taká myšlienka, tak povedať, nudnou. Ale nie, ak táto myšlienka vychádza od človeka. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ak máte otázky. Zusammen? Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ostatným odborníkom. Môžem naozaj povedať, wow, to je naozaj sila tu teda nás ešte veľa napínavého eh, čaká. Medzi riadkami som tam pochopila to nasledovne, že keď e, vyučujete vašich študentov, v podstate e, ste ako akýsi moderátor, pretože e, študenti už tak či tak všetko vedia, snažíte sa ich naučiť to, čo je zlé, to, čo je správne a bolo dôležité aj e, to, čo ste dodali, že teda z vašej perspektívy. A tu vidíme aj e, mm, ten problém, ktorý sme mali pred chvíľou. Pani Feman tiež to spomenuli, že úloha učiteľa sa bude tiež meniť s umelou inteligenciou. A problém, ktorý tu vidím, je, a áno, v podstate už sa objektívne nebude učiť, respektíve sa bude poskytovať e, tá informácia objektívne a, a teda e, učiteľ bude mať za úlohu posúdiť, ohodnotiť túto objektívne poskytnutú informáciu a tam vidím veľký potenciál na manipulovanie, nie teda len na úrovni učiteľa, na rôznych úrovniach. Pani Kamajeva už tu žiaľ nie je, ona tu tiež spomínala eh, práva občanov, ktorých sa to môže dotýkať a musím povedať a priznávam to dobrovoľne, že mám z toho strach. Skutočne sa bojím, čo sa udeje s našimi spoločnosťami, keď sa nám nepodarí nájsť cestu e, to riešiť e, nejakým e, správnym, dobrým spôsobom. Nož musím povedať, že som dosť, dosť z tohto zhrozená, mám strach. Uh, Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, za vaše e, e, skúsenosti. Spomínali ste, že e, ste umelec, že robíte animované filmy. Možno poznáte aj z Českej republiky mnohých renomovaných autorov a tiež ste profesorom na univerzite. Čo si myslíte o, o profil o marskom vzdelávaní, o, o mediálnom e, vzdelávaní. Musíme rozlišovať, čo je e, skutočné a čo je fake. A, a z tohto pohľadu musíme byť lepšie pripravení na túto novú realitu. Takže čo si myslíte? Máme e, rôzne prístupy v jednotlivých krajinách, napríklad v Českej republike sme pred viacerými eh, rokmi začali s takýmto eh, vzdelávaním v oblasti eh, filmu a potrebujeme učiteľov, ktorí sú schopní toto vyučovať. Takže aké sú vaše skúsenosti? Pani Sikure, príjemný dobrý deň. Ďakujem za túto prezentáciu k problematike deep fakes. Veľa e, rozmýšľame o spôsobe, ako v Európe možno vzdelávať naše deti ku kritickému e, mysleniu z oči voči e, deep fakeom, pretože toto prichádza, znepokojuje nás to. V Európe sme trochu v omeškaní, pokiaľ ide o uvedomovanie si tohto nebezpečenstva. Máte nejaké skúsenosti, eh, pokiaľ ide o uvedomovanie si týchto skutočností voči dospelým aj eh, deťom? Tu je v podstate, aké si, preteky sa objavujú medzi eh, tými, kto deepfake zverejňujú a odhaľujú. Existuje už, existujú už nejaké pedagogické odporúčania, literatúra, ako ako sa brániť voči takýmto postupom, najmä ak ide o nejaké nekalé zámery, pretože to nie je samozrejme vždy nejaký nekalý e, zámer. Môže to byť v oblasti politiky aj manipulácia a to môže byť e, pomerne nebezpečné. A ja mám ešte otázku na záver. S tým e, súvisia aj určité e, právne a etické otázky. Ak napríklad chcete e, točiť film s Jamesom Deanom, ktorý je už dávno mŕtvý, nemožno sa herca opýtať, či s tým súhlasia alebo nie. Čiže aj tu vyvstáva otázka, do akej miery sa možno tak povediať zmocniť charakteru istej osoby, ako napríklad s námi herci, politici, osobnosti verejného života E, ako teda zabrániť, aby neboli e, nejako do takýchto porno, povedzme, filmov v rámci deep fake zakomponovaní. E, čiže Vidíme tu na jednej strane tie pozitívne aspekty, technológie využívate v pozitívnom zmysle, aby ste produkovali mutanty, ktoré e, e, neohrozujú nikoho, e, ktoré sa v reálnom živote vlastne nedajú nafilmovať. To je všetko super a výborné, ale keď sa to dostane na šikmú dráhu, ako tam vidíte e, možnosť zabrániť e, takýmto veciam a chrániť e, sa, chrániť naše spoločnosti, pretože pre lajka, aj keď je dobre vzdelaný a vie, že takéto niečo existuje, nedokáže rozpoznať sám, v akej situácii ide o deepfake a kedy je to reálne, tie vsunuté vety napríklad do Obamovho prejavu to sú veci, ktoré už existujú. Alebo v e, e, jednoduchom prípade e, ten prostredník Varufakisov, kde sa to dostalo dokonca až do médií. Takže a toto je skutočne tá najjednoduchšia forma deepfake. Dnes e, sú už úplne iné spôsoby, ako sa veci dajú sfalšovať. E, Takže ako vidíte vy tieto možnosti, možnosti e, aj morálne a možnosti osvety, ako môžeme pôsobiť my, čo môžeme urobiť my ako zákonodarcovia, aby sme tieto veci uviedli na správnu mieru a do správnych dráh to celé nasmerovali, aby sme teda dokázali dokázali e, zabrániť takémuto zneužívaniu. O, áno, možno to vidím trochu jednoducho, ale nič sa nezmenilo. Pokiaľ ste fejkovali niekoho pred 100 e, rokmi, tak to bol ten istý problém. Jediný problém, ktorý čelíme, ktorému čelíme teraz, je, že či je to skutočné. To je tá základná otázka pretože keď zájdete do oblasti, kedy sa ešte nikde nič nevyskúšalo, tak si ľudia budú mysleť, že tento deepfake je skutočný. A otázka je, akým spôsobom ukážeme našim deťom, ako im vysvetlíme, ako ich zaškolíme, ako im zdvihneme povedomie o tom, že v prvom rade musia chápať to, že nemôžu všetkému veriť, že musia všetko spochybňovať. Ak vidíte Obamov príhovor, tak si musíte položiť e, otázku, aký je zdroj. Je to jediný zdroj? E, toto je iný zdroj, ktorý ale hovorí niečo iný. Aby sa nevytváral takýto, ako som povedal, e, Fakenstein, ktorý zatiaľ bol použitý iba na komediálny účel. Ďalšia vec je, že obsah, ktorý dávame deťom, sa nezmenil. Napríklad školské učebnice. Ja som mal to šťastie, že som sa nenarodil vo východnom Nemecku, ale navštevil som e, východné Nemecko ešte počas jeho existencie ale keď ste si zobrali učebnicu z východného Nemecka a porovnali s, so západonemeckou učebnicou, bol to rovnaký problém. A je mnoho krajín, ktorý má rovnaký problém s učebnicami. Kto je ich vydavateľ? Kto prezentuje tie informácie? Je to v poriadku? Čo sa týka Jamesa Deana, James Dean. Bolo dobrou e, správou e, pre tohto producenta, že sa mu jeho projekt odfinancoval. Ja prichádzam z prostredia animácie a môžem urobiť prakticky akúkoľvek postavu, ako chcem. A James Dean je mŕtvy. Použitie jeho tvár je záležitosťou požiadať pozostalých, či takúto tvár e, môžeme použiť. Ale to rozhodnutie toho človeka, samotného toho človeka nikdy nezískame, lebo už je mŕtvy. A v konečnom dôsledku je to na tom filmárovi, e, e, ktorý bude potrestaný, ak by s Jamesom Deanom urobil niečo zlé alebo nesprávne. Takže je to ako keby niekto urobil deepfakeové porno e, s niekým, kto s tým nesúhlasí. Hej, samozrejme, e, takýto človek by mal byť potrestaný. A vždy tento človek je zodpovedný. A v konečnom dôsledku je to iba teraz, že musíme chápať a musíme sa učiť, že pokiaľ niečo vidíme, nemusí to byť pravdivé. Keď to bolo e, pred 100 rokmi, tak to bolo v novinách, bolo to vytlačené bolo to v správach a všetci hovorili, to je pravdivé. A teraz sa učíme niečo iné. Teraz si hovoríme, no ale počkajte chvíľu, je to v rádiu, je to to isté. To isté je to s časopismi a teraz to prichádza to isté s deepfakami. Myslím si, že naše zákony sú dobré, naša ochrana duševného vlastníctva je dostatočná, nemali by sme sa toho báť, pretože to môže v konečnom dôsledku viesť k zlým rozhodnutiam v budúcnosti. Mali by sme vedať veci tak, aké e, sú. E, vytvárame nové zvuky, vytvárame nové obrazy. A prebieha e, diskusia samozrejme s tantiemami, do akej miery môže umelec tantiemy žiadať. Ja napríklad som pracoval na 15 Marvelovkách mali, vytvorili sme koncepčné umenie. Napríklad e, ten oblek, ktorý nosil Iron Man. Urobia e, jeho design, e, dostanú za to platbu, ale, ale nikdy nedostanú podiel na duševnom vlastníctve. Ten patrí Marvelu. To je v poriadku, takto funguje podnikanie a takto funguje pretože keď eh, chcete urobiť eh, dobrý film, tak sú stovky a stovky umelcov, kde sa vlastne ten zisk celý delí. A ja to vnímam takým spôsobom, že pokiaľ hudobník skladá hudbu, robí koncert, je v poriadku, tak by mal mať podiel z tých lístkov, eh, ktoré predá. Otázka je, že prečo by mal mať nárok na nejaké peniaze ešte po odohratí koncertu, ak sa urobila napríklad nahrávka. Aká je jeho práca odlišná od práce, povedzme, autobusára? A ani autobusár nedostáva nejaké tantiemy e, dodatočne. E, niečo nahrám a potom z toho dostávam tantiemy. Ale zvyčajne e, ľudia fungujú tak, že ľudia dostanú nejakú sumu a tým je to ale samozrejme, to vyplýva z práva na duševné vlastníctvo. Je to základné právo, je to zásadné právo. Napríklad eh, v San Diego je obrovský komikon, mm, stretnutie a samozrejme je tu aj obrovská miera tzv. fanúšikovského umenia. To znamená, že fanúšikovia kreslia svoje vlastné veci na základe tých originálov. A Marvel to akceptuje, pretože je to tzv. fan art. To znamená, že umelci zakladajú svoje umenie na existujúcom dizajne alebo na existujúcom umení Takže zamyslíme sa nad tým. Samozrejme, možno zachádzame z ochranu duševného vlastníca až príliš ďaleko. Bola tam ešte nejaká iná otázka? Nebojte sa toho, čo prichádza. Musíme sa o tom naučiť, musíme si byť toho e, vedomí. Neberme to niečo ako skutočnosť. Je to niečo, e, čo môže byť pravdivé, ale čo môže byť zároveň vymyslené netreba to brať e, príliš vážne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké iné dodatočné otázky? Žiadne iné nevidím. Pán Matič. Ďakujem pekne, pán Pani predsednička, chcel by som sa poďakovať predovšetkým všetkým e, našim hosťom za toto naozaj veľmi, veľmi e, zaujímavé podujatie, za tieto e, prednášky. A možno by som sa ešte rada vrátil k niektorým veciam, ktoré sme hovorili pred chvíľou, že či stročí umelá inteligencia môže, môže nahradiť človeka. Môžem povedať, že môže, pretože keď počítač nakrmíte údajmi, tak bude toho toho vedieť viac ako e, človek, bude rýchlejší, bude mať tie príslušné poznatky. E, čo ale stále ešte umelá inteligencia nemá, to je to, čo má človek, e, to sú emócie. A napadol mi jeden príklad, ktorý by som sa s vami rád podelil. Keď počítač naplníme údajmi, dáme tam niečo, čo má perie, krídla, tak počítač vám vždy e, povie, že to je e, e, vták. Ale dieťa so svojou fantáziou vám môže povedať, že je to slon, čiže toto je niečo, čo umelá inteligencia nikdy nedokáže. Ale bojím sa, že keď nadíde deň, keď počítač sa stane strojom, ktorý dokáže predvídať veci, že to bude veľmi veľmi zlá. Trochu sa toho obávam. Ďakujem pekne za e, toto posledné stanovisko. Možno ešte krátko pán Koldevej. Tá úroveň poznania a chápania veľká diskusia napríklad prebieha s e, autami e, na autonómnu jazdu. A povedzme, že nabúrajú do nejakého E, človeka a či, či by si zvolili možnosť nabúrať do niečoho iného. Takže čo by som urobil ja ako vodič? E, vyhol by som sa... Poznáte túto dilemu, poznáte túto situáciu. E, myslím si, že umelá inteligencia sa neustále vyvíja ďalej a ďalej a ďalej. A samozrejme začína chápať správanie a emócie rovnakým spôsobom. Jednoducho to nemôžeme zastaviť. A roboty začnú vyzerať čoraz viacej humanoidnejšie. A samozrejme, to e, bude vytvárať aj postavy, ktoré nie sú reálne v živote. Tomu to nezastavíme. Ale samozrejme s týmto prichádza aj veľká príležitosť. Ľudia sú teraz e, slepí, ale e, ľudia budú môcť chodiť bez nôh a budú môcť robiť veľmi veľa šialených vecí vďaka umelej inteligencie. To je je to ako vynález noža. E, e, nôž môže vám nakrájať chlieb, ale zároveň nemôžete niekoho zabiť. E, to neznamená, že ten nôž je zlý, musíme si byť iba vedomí toho, čo je, o čom ten nôž je. Ďakujem veľmi pekne. Iba jedno slovo. Pinokio to bolo jeden z príkladov, ktorý sme tu mali uvedený už pred časom. Pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, e, nikto iný, kto by sa chcel ujať slova, chcela by som sa vám všetkým poďakovať. Myslím si, že to bolo e, veľmi zaujímavé po obede. E, myslím si, že všetci odborníci a experti boli veľmi veľmi zaujímaví a poskytli nám nový vhľad do tejto témy. Bolo to veľmi osviežujúce, bolo to dýchberúce, ale samozrejme aj hrozivé v niektorých prípadoch. Takže máme mnoho, o čom môžeme rozmýšľať, čo sa týka umelej inteligencie, o vzdelávaní, o kultúre a o médiách. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem za to, že ste nás osvietili, pretože stále sme žili v temnotách, čo sa týkalo tejto témy. Takže ďakujem. Skôr než e, všetci utečete z tejto e, sály, chcem e, upozorniť, že nadchádzajúce zasadnutie sa uskutoční o 15. 16. marca a 17. pred obedom aj po obede a prosím, majte na zreteli, že zasadnutie, ktoré bolo plánované na 2. marca je zarušené. Ďakujem aj tlmočníkom a teraz prosím všetkých, ktorí Ehm, nepatria na schodzu koordinátorov, aby opustili sálu čo možno najskôr, aby sme mohli začať so zasadnutím koordinátorov. Ďakujem pekne a želám pekný večer.